je užitočná. Poskytuje skutočne možnosť malým investorom, aby mali prístup e, k diverzifikovanému portfóliu, ktoré je vlastne riadené profesionálnym spôsobom. E, v minulosti E, naozaj pokiaľ išlo o e, takéto e, aktíva, tie skutočne boli veľmi úspešné a nebolo to len v Európe, ale aj mimo Európy. Samozrejme, že toto je k dispozícii aj pre regióny mimo EÚ, hlavne v Južnej Amerike, v Severnej Amerike a naozaj a takéto fondy v podstate sa tešia veľmi veľkej obľube a preto bolo potrebné naozaj túto E, smernicu e, z modernizovať, pokiaľ ide o obchodovanie s cennými papierami. A dá sa povedať, že pri dvoch príležitostiach sa isté veci prispôsobovali. Komisia bola veľmi opatrná, veľmi rozumná, pokiaľ išlo o e, tú prácu, ktorá sa odviedla. Išlo samozrejme o konzultačný proces, išlo o zelenú knihu, bielu knihu, ktorá bola vypracovaná a na, za tým samozrejme nasledovala veľmi dôsledná rozpráva so všetkými e, aktérmi a účastníkmi trhu. Samozrejme, že komisia e, prijala isté opatrenia, ktoré by mali vlastne eh, zabezpečiť eh, eh, tieto veci. Jedna z nich je vlastne zavedenie tzv. manažerského alebo správodcovského pasu a takisto je veľmi dôležité, aby boli prijaté isté cezhraničné opatrenia, aby sa skonsolidoval trh. Ide tu o samozrejme malý počet e, takýchto podnikov, ktoré sú do tohto e, zapojené a pokiaľ ide o tzv. štruktúry feedera, tie sa musia skutočne e, patričným spôsobom e, upravovať a je to vlastne veľmi dôležité, aj pokiaľ ide o takýto tzv. master fond, e, pokiaľ ide o správcovstvo. Samozrejme, že kľúčové in, informácie sa musia dávať takýmto investorom a potom sa musí postupovať takým spôsobom, že sa vlastne veci oznamujú, ide o oznamovací postup, ktorý je potrebné dodržať, aby sme skutočne zabezpečili, že sa vyhneme vlastne opätovnej autorizácii. Táto oblasť samozrejme bola eh, ovplyvnená, pokiaľ ide o prax, ktorá sa ujala. A práve preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme naozaj eh, prijali také rozhodnutie, aby sme zabezpečili, že sa vlastne zvýši eh, bezpečnosť a E, ochrana investorov, pokiaľ ide o e, takúto záležitosť. A samozrejme, že ten čas e, beží. Ja si toho som si vedomý, ale dve veci by som chcela zdôrazniť predtým, ako uzavriem svoju úvodnú reč. Bola to skupina, ktorú viedol pán de la Rozier. Išlo o vlastne dohľad, na ktorý sme sa zamerali, pokiaľ ide o celú Európu. A dúfam, že Komisia bude ťažiť vlastne e, z toho, čo sme zistili. A pokiaľ ide o otázku cezhraničných e, fúzií, zistili sme, že existujú dva rôzne e, typy daňových režimov, pokiaľ ide o domáce fúzie a cezhraničné fúzie. Samozrejme, že chceme, aby sme zabezpečili rovnaké pravidlá hry, aby to nebolo neferové voči nikomu. Ďakujem vám za pozornosť. Vážený pán predseda, vážení členovia, som veľmi rád, že môžem vyjadriť podporu komisie e, pred parlamentom. Toto je samozrejme e, záležitosť, ktorá e, si vyžaduje prvé čítanie a dúfame, že tieto finančné trhy budú fungovať lepšie, i keď sme si vedomi samozrejme istých e, víziev, pre ktorými e, stoja. Momentálne sa nachádzame vo finančnej kríze, je to komplikované obdobie a samozrejme, že práve preto je dôležitá táto smernica. Snažíme sa e, stimulovať a poskytovať správcovským spoločnostiam a patričné nástroje a zabezpečiť výhody, ktoré ponúka tzv. economy of scale. A samozrejme, že pre investorov je mimoriadne dôležitá takáto ochrana, pretože každý, kto bude investovať, by mal dostávať patričné jasné informácie predtým, ako sa rozhodne o tom, že či investovať bude alebo nie. A práve preto sme privítali tento návrh Samozrejme, že pokiaľ ide o fúzie, potrebné je naďalej e, oznamovať tieto fúzie a komisia e, je veľmi potešená výsledkom tohto procesu spolurozhodovania, pokiaľ ide o e, tie kapitoly, ktoré máme pred sebou v nadväznosti na tento návrh. Pokiaľ ide o tento pas, správcovský pas, je to mimoriadne dôležitý návrh, Komisia má vážne obavy v nadväznosti na potenciálny negatívny dopad, pokiaľ ide o takýto pas správcovskej spoločnosti a do akej miery by to vlastne malo vplyv na ochranu investorov a, a patričných e, finančných, investovaných finančných zdrojov. Samozrejme, že nevieme, že či toto je správne rozhodnutie a preto parlament a rada by mali naozaj zabezpečiť e, takým e, spôsobom ochranu, ktorá bude v prospech e, všetkých investorov. V júli 2008 sme už mali na stole e, komplexnú sadu istých ustanovení, zabezpečovalo to patričný informačný tok medzi nami a snažili sme sa získať podporu zo strany patričných orgánov v členských štátoch. A samozrejme, že išlo o presadenie e, týchto vecí a komisia súhlasí e, s kompromisným návrhom tohto textu. A pokiaľ ide o úspešnosť takéhoto pasu správcovskej spoločnosti, závisí to samozrejme od e, mnohých otázok, pretože musíme zabezpečiť rovnaké pravidla, ktoré by sa vzťahovali na všetky takéto spoločnosti Častokrát e, sme museli e, dodržiavať isté lehoty v nadväznosti na tieto opatrenia a rozmýšľali sme vlastne o, o tom, že či je, realizo- či je realizovateľné dodržanie takýchto lehot. A samozrejme, že sa snažíme o to, aby tento proces e, sme zahájili čo najrychlejšie. Sme vďační v podstate za spoluprácu ostatným aktérom vrátane tohto parlamentu Chcel by som naozaj vyjadriť moju vďaku eh, tomuto parlamentu a hlavne spravodajcovi pánovi Wolfovi Klincovi za eh, vynikajúcu spoluprácu. Samozrejme, že sme sa snažili dosiahnuť čo najviac v priebehu niekoľkých mesiacov. Ide o veľmi ehm, dôležité ehm, opatrenie, ktoré bude eh, úspešné vtedy, ak to presadíme. A nakoniec dve vyhlásenia pokiaľ ide o komisiu v nadväznosti na prijatie tejto správy, v prvom rade, pokiaľ ide o um, zdaňovanie um, a pasy a fúzie, samozrejme, že toto sa opiera o národné systémy daň, zdaňovania. A ako náhle sa tento návrh príjme, komisia bude potom uh, skúmať uh, patričné potenciálne prípady a dopad na investorov snažíme sa naozaj posilniť e, spoluprácu v oblasti dohľadu a pokiaľ ide o patričné pozmeňovacie návrhy, komisia na základe môjho odporúčania chce posilniť takúto spoluprácu v oblasti e, dohľadu, aby sme skutočne mohli e, posunúť dopredu túto veľmi dôležitú oblasť. Komisia súhlasí na základe záverov tejto správy, že sa posilnia práve tie ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na e, dojednania týkajúce sa dohľadu. Ďakujeme, pán komisár. Tri minúty. Pán e, Guzes, máte slovo, nech sa páči. Veľmi pekne. Vám ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Chcel by som začať tým, že by som skutočne privítal túto vynikajúcu prácu, ktorú odviedol náš spravodajca, pán Wolf Klins. Jemu sa naozaj podarilo dosiahnuť veľmi dôležité dohody, dojednania v rámci tohto výboru a pokiaľ ide o výbor pre e, právne záležitosti, my sme boli požiadaní o naše stanovisko a samozrejme, že toto sme vypracovali. Pôvodná smernica bola kľúčovou v nadväznosti na vývoj európskych investičných fondov. V júni 2007 e, predstavovali 7 tisíc miliárd eur, pokiaľ išlo o takéto investičné fondy. Interné garancie v nadväznosti na užívateľov vysvetľujú vlastne, ako toto v, veľmi o, bolo úspešne prijaté zo strany investorov, a nielen investorov v Európe, ale aj za hranicami Európy. A patričné modifikácie, v, ktoré prebehli v roku 2001, umožňovali aj to, že sa mohlo investovať do rôznych oblastí. Zelená kniha e, si vlastne vyvolala veľkú e, diskusiu a potom e, za tým nasledovala biela kniha. Samozrejme, že sa snažíme o efektívnosť a o tomto budeme hlasovať. Najdôležitejší pokrok, e, ktorý sme dosiahli, je to, že vlastne e, sme uznali tzv. európsky pas pre správcovské spoločnosti a bude možné, aby vlastne e, sa takýto pas vystavoval správcovským spoločnosťam a súčasne vlastne, aby sme zabezpečili investorom patričné uistenie. Toto je naozaj veľmi dôležitá záležitosť, pokiaľ ide o tento pas. Tie ustanovenia, ktoré sa týkajú dohľadu, budú dostatočne efektívne na to, aby e, rozptýlili akékoľvek pochybnosti, ktoré by mohli e, niektorí ľudia vznieť v nadväznosti na túto otázok. Toto je návrh, ktorý zahrňa aj veľmi dôležité záležitosti, pokiaľ ide o technické veci, napríklad e, o postupy pri oznamovaní, tzv. cezhraničné fúzie a tak ďalej. A samozrejme sa zaoberá aj vecami týkajúcimi sa tzv. Master PKI, PCP, PCP a FIDE PKI PCP. Toto sú všetko veci, ktoré by sme mali garantovať v celej Európskej únii. Náš pravodajca už povedal, že je potrebné e, podniknúť ďalšie akčné kroky, aby sme sa vyhli akémukoľvek skreseniu trhu. Ďakujem pekne. Pani Lulín. Ďakujeme pekne teraz, pani Lulín. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu, pán komisár. Návrh správy, ktorý momentálne skúmame, je veľmi dobrý. Je to pravda, že pán e, Klinc už dlhé roky vykonával túto prácu a vyjednával aj v trialogu. Je taktiež pravda, že sú tu uvedené aj určité dôležité prvky pokroku, ktoré sú dôležité pre vnútorný trh a ktoré sú dôležité pre riadenie firiem. Myslím si, že to uvítal Európsky investičný svet je to pravda, že rozpravy v rade a parlamente neboli úplne slobodné, pretože niektoré zainteresované strany vedeli, čo sa stane, vedeli, e, čo chcú, pokiaľ ide o tento pas pre riadiace spoločnosti. Tento e, pas sa dá obhájiť, ale zavedenie tohto pasu pre riadiace spoločnosti musí so sebou prinášať aj potrebné záruky, pokiaľ ide o dohľad nad finančnými prostriedkami pretože takýmto spôsobom dojde k rozčleneniu funkcií v celej Európe. Je škoda, že celý tento systém je veľmi zložitý a dá sa vykladať rôznym spôsobom. To znamená, že sa určite bude stretávať s praktickými ťažkosťami, ktoré sa určite objavia, keď sa dostaneme aj na trhy v tretích krajinách. Za bežných okolností by som bola povedala, že musíme si počkať až na to, čo nám ukáže prax, aby sme zistili, kto má pravdu, aby sme zistili, či všetci hráči na trhu budú schopní prispôsobiť sa, alebo e, či budú mať pravdu tí, ktorí si myslia, že by sme mali mať prezieravejší prístup. Rozhodne to bola užitočná práca, ale nebudeme tu mať vôbec nejaké záruky, ako nám ukázal predovšetkým škandál eh, pána Madofa a celá táto záležitosť nám nedá také istoty, aké potrebujeme. Preto sa tu necítim až tak veľmi príjemne, pretože ani tento pas nás neušetrí nejaký finančný kríz, to je úplne jasné. Videli sme totiž to hlbokú krízu a nesmieme ohroziť situáciu jednotlivých aktérov. Predpokladajme, že dohľadové orgány budú spolupracovať dokonale od prvého dňa ale to je iba predpoklad. Chcel by som znova zopakovať, že toto je smernica, ktorá je zastarala, pretože medzi tým už došlo aj k ekonomickej kríze. A musím povedať, že došlo aj ku kríze dôvery a bude to trvať veľmi dlho, kým tú dôveru znova vybudujeme. Budeme sa musieť pozrieť na rôzne oblasti ekonomiky a budeme musieť nájsť spôsob, ako dať záruky investorom tým, že budeme diverzifikovať rizika a tým, že zavedeme prísnejšie pravidla. Ale to, čo navrhujete, je skok do tmy. Vôbec nevieme, kam to povedie. Tvárime sa, ako keby nebolo došlo k ekonomickej kríze. Sme tak trošku autistickí. A všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli dohodnuté s radou, za daných okolností sú zlepšenia, ale zase nie sú až takým obrovským zlepšením, keď sa pozrieme na prispipiálne otázky, ktoré som sa snažila načrtnúť. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, komisár, kolegovia, budeme teraz hlasovať o novej smernici o prostriedkoch pre kolektívne investovanie. Hovoríte, že je to e, dôležitá smernica a musíme sa pozrieť aj na minulosť, aj na budúcnosť. Videli sme rozvoj od prvej smernice, ktorá vznikla skoro pred štvrtstoročím. Je jasné, že musíme zlepšiť regulačné a administratívne ustanovenie, čo hovorí aj názov tejto smernice. A hľadám na to, že tu máme na trhu viac finančných prostriedkov, potrebujeme väčšiu flexibilitu, ale aj väčšiu istotu. Spravodajca sa snažil načrtnúť zlepšený návrh a musím povedať, že sa zohľadnili aj dôsledky finančnej krízy. Musíme však mať na pamäti, že v určitých bodoch sa nám podarilo dosiahnuť uspokojivú dohodu a dobré výsledky. Napríklad, pokiaľ ide o riadiace spoločnosti a pokiaľ ide o právo uplatniteľné v krajine, kde sa nachádza sídlo tejto riadiacej spoločnosti. Potrebujeme ustanovenia, ktoré budú jasnejšie, bezpečnejšie a ktoré nám dajú väčšiu istotu. Komisia by tiež mala mať možnosť kúmať ďalší rozvoj až do roku 2010. Teraz s týmto pasom riadiaci spoločnosti máme kontaktnú osobu pre investorov, najmä pokiaľ bude mať nejaké ťažkosti, bude vedieť, kam sa má obrátiť. Hlavne vtedy, keď riadiaca spoločnosť nemá svoje sílo v tej istej krajine ako investor bude treba uzatvárať bilaterálne a viacstranné dohody medzi riadiacimi spoločnosťami a investormi. A budeme musieť uzatvárať také dohody aj v prípade fúzií a iných zlúčení na trhu. Budeme sa musieť pozrieť na celý trh. To je veľmi dôležité aj vzhľadom na načasovanie zrejme budeme potrebovať dlhší čas, ako rada povedala. Potom sa musíme pozrieť aj na hľadisko kľúčových investorov a musíme spozrieť na informácie, ktoré im budú k dispozícii. Je to v podstate krátky dokument, takže musíme sa dať pozor, aby tam bolo všetko zohľadnenie. Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme uzavreli e, dohodu pri prvom čítaní. Teraz e, pán Šmit. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať v prvom rade pánovi Klincovi za dobrú prácu. Išlo o to, aby sme našli kompromis po dlhom rokovaní. Bez finančnej krízy by to bez tak bolo veľmi ťažké a teraz je to ešte ťažšie. Smernica je tu hlavne na to, aby sme vytvorili lepší trh, ale aj trh, ktorý bude priaznivejšie naklonený spotrebiteľom a zároveň bude lepšie chrániť. Chcel by som poukázať na to, že to nebolo jednoduché podľa starého postupu a opäť tu máme tie isté problémy. Aj teraz potrebujeme lepšiu ochranu pre spotrebiteľov, potrebujeme aj pravidlá pre fúzie, zlúčenia investičných prostriedkov a potrebujeme aj lepšie pravidlá pre rozdelenie zodpovednosti, ako spomenula komisia. Riadiace spoločnosti a pas pre tieto riadiace spoločnosti je jednou z kľúčových vecí. Myslím si, že návrhy boli vynikajúce. Hospodárska súťaž a otvorený trh sú vždy dobrou vecou, ak sú dobre regulované. Myslím si, že bol dobrý nápad zjednodušiť pravidlá A tiež je dôležité rozumieť tomu, ako sú takéto návrhy napísané. Ak odsúhlasíme tento návrh, myslím si, že tam nájdeme naozaj veľmi e, rovnovážny dokument medzi jednotlivými návrhmi. Naozaj potrebujeme takýto dobrý nástroj. Už sme videli určité úspechy, ktoré sa dosiahli v Európe aj mimo Európy. Myslím si, že by sme mali byť spokojní s tým, čo sme si vypočuli. To by mal byť našim úspechom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda pán komisár. V prvom rade sa chcem poďakovať a poblahoželať pánovi Klincovi, spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Myslím si, že pracoval naozaj veľmi tvrdo na tomto kompromise a chcem mu k tomu poblahoželať. Upravený návrh prinesie aj byrokraciu a zbytočné náklady. Niektoré členské štáty však nájdú dobré prvky, ktoré budú môcť podporiť. Myslím si, že tento návrh bude lepšie chrániť spotrebiteľov a investorov a viacerí rečníci už povedali, že otvorený trh je dobrá vec a môže byť e, dobrý pre nás všetkých, keď bude dobre regulovaný. Sú tu však ďalšie ustanovenia, ktoré potrebuje finančný trh, potrebuje spoločné pravidla e, pre fungovanie celosvetových finančných služieb. A Myslím si, že to neplatí iba pre Európu, ale platí to pre celý svet. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme spolupracovali na celosvetovej úrovni a snažili sa vyriešiť problém na celosvetovej úrovni. Budeme oslovať 10. výročie eura, čo tiež je znakom našej dobrej spolupráce a stability aj pre také krajiny, ako bolo Írsko v časoch ekonomickej nestability. Keby sme nemali euro, zrejme by sme boli v takej smutnej situácii, ako je Island. Chvala Bohu, nie sme v tejto situácii. Chcel by som však pripomenúť eh, pánom poslancom v Írsku, že keby to bolo po ich, tak by sme nemali euro a urobili by sme krok dozadu, ako mnohí tvrdili, že urobia zavedením eura. Boli by sme v takej situácii, ako je Island. Chvala Bohu, nie sme. Budeme sa musieť pozrieť na nové projekty. Ekonomicky Írsko je teraz na tom dobré a bude na tom dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pán Purvis, máte 3 minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda. Aj pri všetkých protirečeniach, ktoré existujú v súvislosti s reguláciou finančného sektora a snahy zabrániť prílišnej regulácii, je toto príklad zdravého rozumu. Ozaj dobre vyváženej regulácie. Komisia a pán Klinc urobili ozaj veľký kus práce a chcem vyjadriť podporu tejto správe. Áno, aj Škótsko e, zohráva v tomto významnú úlohu, respektíve aktíva. A takéto obchodovanie s nimi zohráva významnú úlohu aj v Škótsku. Keď hovoríme o imitácii, tak aj to je určitý komplement toho, čo sa používa v USA, ale je to povedzme určitý model. Pán Klinc zapracoval mnoho z toho, čo ja pokladám za veľmi dôležité napríklad diverzifikáciu nových investičných produktov aj s patričným zaistením týchto cenných papierov na patričnej úrovni. Ďalej e, môžeme hovoriť o tom, že naše aktíva e, nie sú dostatočne diverzifikované niekedy, respektíve niekedy aj ich množstva nie sú celkom adekvátne a preto musíme hľadať i na investičné ciele aby sme dokázali zladiť to, čo vlastne chce klient a čo chce aj investor, aby tu existovala ochrana. A po tretie, pas správcovskej spoločnosti, to je veľmi dôležité nové ustanovenie, ktoré umožní lepšie využívať aj úspory z množstva. Takže revízia bude veľmi dobrá pre celý sektor a bude to dobré aj pre sporiteľa, aj pre investora. Nielen v Európe, ale aj vo svete celkovo. Chcem vyjadriť podporu správe pána Klinca a ustanovení, ktoré sú obsiahnuté. Nech sa páči, Madame Pervis má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme aj spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal USIDS sú ozaj veľmi dôležitou značkou v rámci európskeho trhu a treba sa postarať o to, aby existovala patričná rovnováha. Máme krajiny, ktoré produkujú, máme krajiny, ktoré konzumujú a tam sa uplatňujú rôzna stratégia. Preto je potrebné v tomto kontexte zabezpečiť, aby vnútorný trh fungoval tak, ako má. Ako bolo povedané, v rámci prvej etapy sa vydávajú, alebo budú vydávať tie pasy z pracovských spoločností. Podľa určitých názorov tieto pasy neboli dobre pripravené, ale isté, chceme určitú prípravu, pán komisár. A pokiaľ to tak chápem, tak komisia nebola veľmi spokojná s tým, že vlastne prebehli nejaké diskusie v tom zmysle, keď teda dôjde k revízii tohto dokumentu, že naozaj už budeme mať tieto pasy, práve preto je potrebná tá diskusia, aby tieto typy fondov fungovali v EÚ náležitým spôsobom. Po druhé, keď revidujeme eh, príslušnú smernicu o cenných papieroch, tak hovoríme práve o zabezpečení tých potrebných 5 a e, cenných papierov na trhu. Čiže potrebujeme rovnaké pravidlá retencie. Ďalej potredie dohľad. To je jednoznačne oblasti, kde sa vyžaduje zlepšiť reguláciu a preto očakávame iniciatívu od predsedu Barrosa. Práve e, na tomto pracuje teraz pracovná skupina, ktorú viete, Jacques la je. Nevieme sa už dočkať výsledkov práce tejto pracovnej skupiny. Bude to mať ozaj veľký dopad na podmienky, ako sa bude organizovať dohľad medzi jednotlivými zúčastnenými skupinami na trhu, ktoré fungujú v danom sektore. A na záver mi dovolte ešte poznámku, pokiaľ ide o dane o tom hovoril aj spravodajca a komisár vyjadril záväzok v tomto zmysle. Sú tu určité výzvy, existuje určitá úroveň protekcionizmu a v tomto smere je nutné urobiť nejaký krok vpred. Je dôležité teda, aby aj komisia prijala určité kroky, ktoré umožnia, aby tieto produkty finančné naozaj na trhu mohli kľudne byť premiesňované pani Strajčevičute na slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Rada by som sa pripojila k kolegom a poďakovala spravodajcovi za to, že naozaj našiel ten správny kompromis. Aj keď nie som celkom spokojná s danou správou v prvom rade, preto, lebo členské štáty EÚ vlastne musia pripraviť všetku legislatívu, v príslušnom jazyku, ktorý je obvyklý v danom sektore. Čiže bude to angličtina a som presvedčený o tom, že vlastne to musíme vlastne zohľadniť aj z hľadiska tej záťaže na investičné fondy. Takže nemyslím, že je správne uprednostňovať jeden jazyk, pokiaľ ide o tie fondy, ktoré využívajú takýto jazyk. Okrem toho mm, si myslím, že nepotrebujeme ďalšiu právnu neistotu Napríklad, pokiaľ ide o to, aký jazyk bude ten, v ktorom sa budú poskytovať spotrebiteľom informácie. Som presvedčená o tom, že aj zodpovednosť podnikov a aj podmienky hospodárskej súťaže treba stanoviť veľmi jasne. Ďakujem. Pán Čarmánsky, minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, to, že bude k dispozícii efektívny systém pre e, PKI, PCP, je ozaj veľmi cenné. Aj s zohľadnením toho, že tu existuje hospodárska súťaž, tak to určite aj určité náklady pre investorov. Súhlasím so spravodajcom v tom, že existujúca sústava by mala byť nahradená novým dokumentom, kde sa bude poskytovať kde sa budú poskytovať všetky informácie, ktoré investor potrebuje. Takže týka sa to hlavne toho, že musíme dávať veľký pozor na aspekt zdaňovania. Okrem iného teda. Myslím, že praktická implementácia pasu správcovskej spoločnosti je niečo, čo má umožniť, aby toto portfólio bolo k dispozícii v rámci celého spoločenstva a je to ozaj veľmi dôležitá súčasť toho, aby sa na vnútornom trhu vyplnili medzery. Ďakujem. Teraz máme Catch the Eye. A pán Krivy. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ktorú tento parlament venuje tejto dôležitej téme. Ako som povedal, ešte nie sme na konci. Ešte stále nás čaká veľa práce, aj v rámci komisie, aj v rámci členských štátov, ktoré musia transponovať túto legislatívu do svojej národnej legislatívy. A vyžaduje si to samozrejme ďalej ešte aj spoluprácu s orgánmi, ktoré v rámci jednotlivých štátov vykonávajú dohľad. Chcem vás ubezpečiť, že komisia bude aj naďalej zohrávať svoju významnú úlohu pri zabezpečovaní spolupráce pri dosahovaní týchto dôležitých zmien v rámci fondov EÚ. Ďakujem, pán komisia, komisár. Pán Wolf Klings, nech spáči. Rád by som súhlasil s komisárom v tom, že ešte proces nie je na konci. Vlastne ešte začíname len implementáciu a práve jeden z dôvodov, prečo v parlamente aj v rade boli stanovené veľmi prísne časové termíny, účelom je to, aby sa zabezpečilo, že pri implementácii sa nemusie čakať. Ne? Že proste trh sa mení rýchlo a nechceme zaostávať pri dosahovaní našich cieľov. Myslím si, že v tomto sme schopní dosiahnuť širokú dohodu, pokiaľ je o kompromisy. Aj keď eh, tu zazneli určité rozdielne názory, ale som presvedčený o tom, že budúcnosť nám ukáže, že aj Luxemburg ako finančný trh by mm, teda aj Luxembursko by mohlo utrpieť ako finančný trh, pokiaľ by sa neuplatnili nové šance, nové príležitosti, ktoré tento nový dokument ponúka. Bolo taktiež spomenuté a správne, že je to v záujme vytvorenia jednotného trhu. A tento sektor práve poukazuje na to, že keď hovoríme o jednotnom trhu, tak e, práve tu dochádza k určitej roztrieštenosti, že tu nie je jednotný trh v tomto sektore. A to je škoda. Preto je potrebné spolupracovať a tejto otázke sa jednoznačne treba venovať. A preto aj orgány dohľadu musia užšie spolupracovať než v minulosti niekedy bude treba zrejme vyvinúť určitý jemný tlak, aby k tomu došlo. Opatrenia, ktoré spomínal pán komisár, sú dôležité a treba sa nimi zaoberať, ale myslím, že všetky nás zaujíma to, čo sa v praxi naozaj udeje. Aj keď to samozrejme nie je ešte koniec celého procesu. E, celý tento sektor e, bude musieť konať a Nespomínali sa doteraz ešte úplne všetky aspekty procesu. Samozrejme chceme, aby daný sektor pracoval aj naďalej, ale aby tu bol aj určitý legislatívny tlak. Dúfam, že čoskoro uvidíme konkrétne výsledky a, a na záver mi dovolte poďakovať komisii, ale predovšetkým rade za spoluprácu a aktívnu podporu. Ďakujeme aj predstaviteľom všetkých ostatných skupín, hlavne pani Pares, pánu Kočatimu a pánu a pani Luding preukázal dnes veľmi jasne, že dokáže ochraň, teda obhajovať záujmy, ale je prístupná aj kompromisom. Ďakujem. Týmto končíme zasadnutie až do 10. hodiny je prestávka. Ďakujem.